Okay, the film process. So now we will start with our... Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. To sú otázky na komisiu. Vidím, že je medzi nami komisár Špidla, takže začneme rovno s prvou otázkou. Prvou otázkou e, položila pani Kraca Cagaropulo a predmetom je zastúpenie žien vo vedúcich funkciách na pracovnom trhu. Pani Kraca tu je, ako aj pán komisár, a preto dám slovo hneď pánovi komisárovi. Vážený pán predseda, počet žien ktoré sa podielajú na rozhodovaní, sa síce za posledné roky zvýšil, ale moc v politickej a hospodárskej oblasti je stále pevne v mužských rukách. Stereotypy súvisiace s predstavami e, e, o úlohách žien a mužov a o zabezpečenie rovnováhy medzi rodinnými a pracovnými povinnosťami predstavujú okrem ďalších jasných diskriminačných postupov takú prekážku, ktorá bráni prístupu žien na, vedú, žien na vedúce pozície, za posledných 10 rokov sa ženy viacej zapojili do politického rozhodovania vo väčšine krajín EÚ. Tempo týchto zmien je ale pomalé a celkový podiel žien v rozhodujúcich pozíciách je bohužiaľ stále nízky. Veľmi nedostatočné je zastúpenie žien v pozíciách, kde sú rozhodovacie pravomoci v ekonomickej a politickej oblasti súkromnej oblasti sú 9 z 10 muži v najlepších európskych spoločnostiach. Len 3 týchto spoločností majú najvyššie rozhodovacie orgány, na čele ktorom by bola žena. Komisii záleží na podpore lepšieho zastúpenia žien vo vysokých funkciách a podporuje členské štáty v tomto zmysle tým, že zbiera analýzy a porovnáva porovnateľné údaje, podporuje siete medzi zainteresovanými stranami. Tiež sa vymieňajú skúsenosti na európskej úrovni. Európska sieť na podporu žien vo vedúcich pozíciách, ktorú komisia spustila v júni 2008, prišla s takými opatreniami, ako je podporovať mentorstvo, podporovať siete na podporu žien E, tiež e, povzbudzovať ženy, aby sa uchádzali o vedúce pozície. Komisia bude počas roku 2010 organizovať informačné aktivity o dobrých postupoch a tiež e, konštatujeme, že veľa členských štátov začalo s iniciatívami na podporu prístupu žien do vedúcich funkcií, hlavne prostredníctvom osvetových akcií v súkromnom sektore, prostredníctvom vzdelávacích programov pre ženy, ktoré majú záujem o kariéru na najvyššej úrovni, tiež rozvojom rôznych chár, ktoré podporujú túto rovnoprávnosť tiež zavedením kódexu správnej praxe v podnikoch prostredníctvom akcií na podporu zladenia osobného a odborného životu a odstranenia stereotypov. Otázky kvót v správnych radách veľkých firiem, o tom sa ešte diskutuje a je potrebné prediskutovať norské skúsenosti, kde k tomuto radikálnemu prístupu pristúpili. Ale je úplne na členských štátoch, aby rozhodli o stratégii podľa ich konkrétnej situácie. Pripomínam, že článok 141 odsek 4 zmluvy umožňuje členským štátom príjmať pozitívne opatrenia. Európsky súdny dvor tak toto rozhodnutie vykladá reštriktívne a zakazuje, aby sa tieto opatrenia príjmali automaticky a vyžaduje, aby sa každý prípad preskúmal individuálne. Komisia chce v polovici roku 2010 predložiť nový strategický rámec pre rovnosť mužov a žien a toto by sa malo doplniť podrobnou dopadovou analýzou a tiež uvidíme, aké budú výsledky z rokov 2006-2007. Podpora väčšej účasti žien na vedúcich pozíciách, to by mala byť jedna z priorit komisie. Začiatkom budúceho roka komisia predloží návrh novej stratégie rastu a zamestnanosti po roku 2010. Otázka rovnosti mužov a žien by mala byť ústredným prvkom tejto novej stratégie. Dámy a páni, rád by som zdôraznil, že rovnaké zastúpenie mužov a žien je nielen otázkou politického princípu demokracie a etického prístupu, ale je to tiež zásadná ekonomická otázka, pretože ak táto spoločnosť nevyužije optimálne všetky svoje talenty, nemá nádej na účinný rozvoj v budúcnosti. Preto teda, dámy a páni, musíme jasne vyhlásiť, že rovnosť žien a ich zodpovedajúce zastúpenie vo vedúcich pozíciách je aktívnou súčasťou konkurencie schopnosti Európy ako takej. Ďakujem. Pani Kraca, chceli by ste položiť dodatočnú otázku? Ďakujem. Ďakujem za vaše e, záväzky, pokiaľ ide o začlenenie žien na významných postoch. Ale moja otázka bola konkrétnejšia. Hovorila som o revízii lisabonských cieľov a o revízii cestovnej mapy. Európska komisia navrhne konkrétne opatrenia, aby čelila deficitu žien na e, vysokých postoch na pracovnom trhu. Vy ste hovorili o norskom modeli. Bude to nejaký mm, vedúci prvok. O, spomínali ste tiež aj rozsudok Európskeho súdneho dvora, ale my to budeme ako interpretovať? Ako niečo, čo je podpora, alebo niekto, kto nás, čo nás skôr bude brzdiť pri rozvoji? Ďakujem, pán komisár. Ďakujem za túto otázku. Ja som to podľa mňa povedal zretelne, ale napriek tomu si myslím, že by sme mali byť ešte jasnejší. Komisia považuje rovnosť príležitostí všeobecne za podstatnú súčasť európskej konkurencie schopnosti, nehovoriac o morálnych záväzkoch, ktoré s tým súvisia. Preto táto rovnosť bude súčasťou následujúcich stratégií rovnako ako navrhneme vo všetkých dokumentoch zodpovedajúce opatrenia, ktoré môžu tejto veci prospieť. Samozrejme, vždy sa musíme držať v rámci Európskej zmluvy, ale tento rámec sme pripravení využiť naplno. Ďakujem. Pán Leichfried, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. E, veľmi pekne to zaznelo, čo ste povedali, ale e, treba vždy, e, keď sa venujeme politickej činnosti, sa venovať tomu, čo z toho, čo hovorím, som sa aj sám urobil. Takže za ostatný, ostatných 5 rokov som spolupracoval len s vysokými úradníkmi komisie, ktorí boli muži. Takže prečo ani komisia nie je rovnoprávne obsadená, ani v budúcnosti a pravdepodobne nebude? Nebolo by dobré ísť príkladom aby boli ďalšie kroky oveľa dôveryhodnejšie. Ďakujem pekne, pán komisár. Ja si myslím, že je vhodné zdôrazniť, že táto komisia má najvyššie zastúpenie žien, ktoré komisia akýkoľvek histórii mala. Je dobre tiež upozorniť na to, že moje kolegyne majú na starosti tie najdôležitejšie portfólia a o tom sa nedá vôbec pochybovať. Môžem hovoriť o Nelly Cruz, Dali Grybauskajte a tak ďalej. Každá ženská komisárka má portfólio, ktorá, ktoré je veľmi dôležité. Takže z tohto hľadiska komisia išla príkladom, ale je tiež jasné, že rozhodnutie o komisároch je v rukách národných štátov. A keď členský štát nenavrhne ženskú kandidátku, tak sa to prejaví na zložení komisie. No a čo sa týka o štruktúry európskej administratívy ako takej, viete veľmi dobre, že existujú plány komisie túto situáciu zlepšovať, pretože ešte stále e, sme vzdialení od zodpovedajúceho zastúpenia mužov a žien. No a ja môžem rád konštatovať, že vďaka úsiliu môjho kolegu Sima Kalása sme, pokiaľ porovnáte čísla na začiatku a čísla a stav v súčasnej dobe, tak eh, sme urobili veľký krok vpred. Ale máte pravdu, sme ešte ďaleko od stavu, ktorý by človek mohol považovať za uspokojujúci. Ďakujem pekne. Pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem pekne. Môžem k tejto otázke niečo povedať? Dobre, no Ďakujem pekne. E, mňa zaráža trochu táto konverzácia, ktorá sa opakuje každý rok. Zaráža ma, že politika sa musí zmeniť, ak chceme, aby viac žien e, muselo, mohlo pracovať v parlamente, rade a komisii. No a zdá sa, že nikto to nechce. My ako parlament nepodporujeme rodičov, mužov alebo ženy. A niekto si to musí, niekto sa musí vybrať ja som si zvolila túto kariéru, ale mm, doma je niekto, kto si zvolil tú druhú cestu. Takže musíme neustále riešiť a hovoriť o tejto otázke. Ďakujem pekne. Pán komisár. Pán komisár. Ve svém úvodu jsem upozornil na to... Ďakujem pekne. V úvode som upozornil na to, že existuje množstvo situácií, ktoré sú buď priaznivé alebo nepriaznivé. No a je jasné, že základné rozhodnutie musí každý človek urobiť sám za seba. Ale je jasné, že niektoré inštitúcie, niektoré politiky a niektoré usporiadania dávajú ľuďom oveľa väčšiu možnosť a slobodu rozhodovania ako iné. A preto považujem za úplne jasné, že je potrebné neustále sa zasadzovať za rovnosť príležitostí, za odstraňovanie eh, akýchkoľvek typov znevýhodnenia, či už priamých alebo nepriamých, pretože teraz nie je pravdou, že možnosť voľby je rovnaká, porovnateľná pre mužov a ženy. Bohužiaľ, stále sú ženy v takých nevýhodnejších pozíciách, čo sa verejne prejavuje na tom, ako sa približujú miestam, na ktorých sa príjmajú či už ekonomické alebo politické rozhodnutia. Ďakujem, pane komisáři. Ďakujem, pán komisár. Teraz otázka Jackie Ena. Ale túto otázku musíme odložiť, pretože poslanec nie je prítomný, rovnako ako Sicilia Wikström, ktorá taktiež nie je prítomná, takže ja sa teraz podekujem pánovi komisárovi Špidlovi za jeho čas a za jeho odpovede. A vidím, že prichádza pán komisár Orbán. Takže prosím, pán komisár, zaujmite svoje miesto. Ďalšia otázka z pera pána Poselta, ktorý je prítomný a ide o výučbu jazykov v pohraničných e, regiónoch. Takže nech sa páči, pán Orbán, odzodpovedzte túto otázku. Vážený pán predseda, dámy a páni, budem hovoriť e, v mojom jazyku, pretože mám na starosti viac jazyčnosť. V súlade s článkom 149 v zmluve o EÚ vzdelávanie a organizácia vzdelávacích systémov sú exkluzívnou právomocou členských krajín. Tak ako sa to už uvádza v článku 149, EÚ prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania tým, že podporuje spoluprácu medzi členskými krajinami a ak to je potrebné, tým, že podporuje činnosti členských krajín v tejto oblasti. Na druhej strane však komisia si myslí, že výber vyučovaných jazykov v členských krajinách by mm, mal zohľadňovať e, zemepisné danosti a prítomnosť národnostných menšín. Bolo to zdôraznené aj v oznámení zo septembra 2008 o viacnežnosti a výhodách pre EÚ a taktiež otázka spoločných záväzkov. V oznámení sa hovorí o tom, že stále musíme vyvíjať úsilie na to, aby sme zvýšili počet vyučovaných jazykov, hlavne keď ide o druhý cudzí jazyk po zohľadnení, po zohľadnení miestnych okolností. A taktiež, e, aké sú možnosti rozšírenia ponuky vyučovaných jazykov, Európska komisia navrhuje komunikáciu medzi školskými jednotkami a poskytovateľmi výučby aj podporou e, programu Comenius Regio zapojením e, miestnej úrovni a taktiež twinningové programy s inštitúciami z iných krajín. Programy EÚ oblasti vzdelávania podporujú vyučovanie všetkých jazykov, ktoré sa používajú v EÚ, vrátane jazykov menšín a taktiež sa podporuje mobilita mladých mimo e, danej krajiny s cieľom e, naučiť sa cudzí jazyk. Program pre e, územnú spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu. Taktiež môžu podporovať e, rôzne činnosti na vzdelávanie a výučbu mladých a teda podporiť ich sociálnu inklúziu. Vrátanie jazykov napríklad program špecifický pre jazyky medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom na rok 2007 a 2013. Tam sa hovorí o tom, že bude vytvorená cezhraničná sieť škôl, hlavne s cieľom vyučovať jazyky a poskytovať e, informácie o priemyselných kruhoch. Predstavuje to 2,2 miliardy eur a zapája to aktérov tak na francúzskej, ako aj na britskej strane. Ďalší príklad. Projekt z inej časti Európy, ktorý sa potom zopakoval v troch cezhraničných programoch. A týka sa to Viedne, e, Česko, Slovensko, Česko, Rakúsko, Rakúsko, Slovensko Rakúsko, Maďarsko. Tento projekt má pripraviť e, mladých na cezhraničné činnosti v tejto stredoeurópskej oblasti a to poskytovaním vzdelávania a pomáhaním nadobúnania jazykových, e, komunikačných a vedomostných zručností. Celková suma predstavuje 791 tisíc eur. Ďakujem pekne. Pán Poselt, máte nejakú dodatočnú otázku? Dank, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ste príkladom mnohojazyčnosti stelesnením. Rád by som pánovi komisárovi povedal najskôr tieto projekty, ktoré e, spomenul medzi Rakúskom a Maďarskom a Rakúskom a Českou republikou a Slovenskou republikou, či neexistuje projekt medzi Maďarskom a Slovenskom, e, či nie je taký v pláne, to by bolo z politického hľadiska celkom iste užitočné. A po druhé, domnievam sa, že skutočne v pohraničných oblastiach by sa mali ľudia učiť e, jazyky susedného štátu, napríklad e, v, medzi Bavorskom a Českou republikou, ale myslím si aj, aj na školách, napríklad už v škôlkach je možné podporovať tieto iniciatívy aj potom neskôr celoživotné vzdelávanie, aby tie staršie generácie mali možnosť v týchto pohraničných oblastiach učiť sa jazyk susedného štátu. Ďakujem za dodatočnú otázku. Pán komisár? Ďakujem za túto doplňujúcu otázku. Čo sa týka prvej, prvého bodu, mohli by sme rozmýšľať nad projektom pre Maďarsko a Slovensko. ak by takýto projekt bol predložený komisii, tak by sme sa určite e, na ne pozreli a pokúsili sa e, prispieť k hľadaniu riešení, ktoré by vyhovovali obidvom stranám. No a teraz ten druhý bod. V prvom rade chcem zdôrazniť to, že v septembri sme spustili iniciatívu, ktorá sa týka skorého vyučovania cudzieho jazyka. Táto iniciatíva bude trvať niekoľko rokov. A už sa to javí byť eh, úspešná stratégia a taktiež e, k tomu patrí aj kampaň v členských krajinách, ktorá e, vyzýva rodičov detí, ktoré majú medzi dvoma a šiestimi rokmi, aby ich e, podporovali v nadobudaní alebo učenia sa cudzieho jazyka. Čo sa týka celoživotného učenia alebo vzdelávania, to je hlavný cieľ politiky, ktorú propagujeme, podporujeme. Máme veľa projektov, ktoré sa zameriavajú práve na výučbu cudzích jazykov a nadobúdaniu e, medzikultúrnych e, schopností pre tie osoby, ktoré sú mimo vzdelávacích e, systémov, vrátanie osôb, ktoré sledujú odbornú prípravu, ako aj pre znevýhodnené skupiny dôchodcov, nezamestnaných. A toto sa odzrkadľuje nielen v spôsobe, ako financujeme tieto projekty, ale aj v stratégii, ktorú prijala komisia v roku 2008. Chceme, aby všetci euroobčania, nie iba mladí, mali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 uniwersytet viadrina. Moje pytanie... A aj univerzity, napríklad univerzita na hranici Polska a Nemecka. Zaujímalo by ma, pán komisár, či financie, o ktorých ste hovorili, by bolo možné navýšiť aj pre účel týchto pohraničných univerzít v rámci Európskej únie. Ďakujeme pekne. Teraz pán komisár. Uh, în care universitățile pokiaľ ide o univerzity a ich schopnosť predkladať projekty, ktoré by zodpovedali požiadavkám celoživotného vzdelávania a programov takéhoto vzdelávania, ktoré sú určené pre obdobie 2007 až 2013. Európska komisia je ochotná financovať tieto projekty. je už e, celá rada projektov, ktoré už Európska komisia financuje. A partnermi týchto projektov e, sú aj univerzity z celej Európskej únie. Teda odpovedám jednoznačne áno, avšak e, záleží na kvalite toho ktorého projektu, ktorý predloží tá členská krajina. Ďakujeme pekne, pán Rubich. Ďakujeme pek- Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Moja otázka sa týka programov Erasmus. Máme mnoho týchto programov pre študentov, pre mladých podnikateľov a najnovšie aj pre novinárov. Myslíte si, že po by bolo možné využiť aj tieto programy na to, aby sme zlepšili komunikáciu v poražných oblastiach a na čo by ste sa sústredovali v tomto smere? Vielen Dank. Pán komisár, odpoveď znie áno. Jednoznačne áno. Pokiaľ ide o program Erasmus, je to program, ktorý zhruba pred 20 rokmi sa nevnímal príliš pozitívne eh, v Európskej únii a tento program sa stal jedným z najúspešnejších programov Európskej únie. Pri príležitosti mnohých návštev, nielen v hlavných mestách členských štátov, ale aj v mnohých regiónoch Európskej únie, sa mi podarilo zaznamenať pozitívne vplyvy tohto programu. A niekto tu už spomenul problémy univerzít, e, konkrétne jednej univerzity medzi Polskom a Nemeckom. E, s radosťou si spomínam na návštevu Varšavskej univerzity, kedy som sa mal možnosť presvedčiť e, sa o tom, koľko polských študentov, koľko nemeckých študentov bolo v Polsku vďaka programu Erasmus. Mali možnosť dozvedieť sa niečo viac o polskom jazyku a o polskej kultúre teda boli to také medzikultúrne vedomosti, tak povediať. Teda to dokazuje, aký účinný je tento program. Aby som to ešte uzavrel, rád by som pripomenul, že predseda komisie, pán Barroso, spomenul zámer podporovať v nadchádzajúcom legislatívnom období práve tieto iniciatívy, ktoré sú zamerané na konsolidáciu mobility mládeže. A to práve preto, aby sme dokázali zlepšiť a podporiť tieto schopnosti a vedomosti. Ďakujeme pekne, pán komisár, za váš čas, za vašu prítomnosť, za vaše odpovede. A teraz by som požiadal pána komisára Kalasa, aby si sadol medzi nás. A máme zde ďalší otázku. Tu poklad... Je tu ďalšia otázka eh, pána Nikolausa Chountisa. No a predmetom je nezáujem komisie o vyšetrovanie škandálu firmy Siemens. Takže, pán komisár, nech sa páči, máte slovo. You, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení páni poslanci. Komisia veľkú pozornosť venuje všetkým koročným škandálom v Európe, ale chcel by som dodať, že čo sa týka konkrétneho prípadu Siemensu a všetkých prípadov s tým súvisiacich, tak počet e, všetkých e, vecí, ktoré sa s tým súvisia a počet e, financí z EÚ je pomerne obmedzený. Po štyroch záležitostiach tak prípad súčasne vyšetruje Olaf a v roku 2003 bol uzavretý, čo sa týkalo zahraničnej alebo vonkajšej pomoci. No a Olaf pozorne sleduje všetky súdne konania v tejto krajine. Po druhé, prípad OLAF, čo sa týka projektov financovaných z Európskej investičnej banky, sa súčasne vyšetruje a týka sa to postupov verejného obstarávania. Ďalej, čo sa týka projektov financovaných e, Európskou e, investičnou bankou ohľadne výberových konaní, vyšetruje súčasne OLAF na to, aby zistil, či sú opodstatnené podozrenia o tom, že využitie finančných zdrojov z EÚ bolo e, naplnilo podstatu skutkov trestného činu. No a na záver štvrtý prípad rozsudok Španielského najvyššieho súdu zo 4. novembra 2008 e, v prípade štruktúrálnych fondov, kde Siemens bol pôvodne implikovaný. No a bolo to vyšetrované národnými orgánmi od polovice 90. rokov, no a, súdne procesy Oklav pozorne a, sledoval v polovici 90. rokov a v súčasnosti je to Olaf. No a niekoľko osôb bolo odsudených na odnete slobody a uhradenie pokuty. Ale Treba tiež povedať, eh, že eh, v rozsudku 22. júna 2006 španielským najvyšším súdom eh, bol Siemens vysporiadaný. No a čo sa týka všetkých prípadov podobného charakteru, hm, OLAF nie je orgán trestný či v činnom konaní, spolupracuje s členskými štátmi, členské štáty musia informovať OLAF, no a OLAF sa venuje všetkým prípadom zneužitia prostriedkov Európskej európskych fondov. ktoré sa vyšetrujú. No, takže toto je všeobecné vysvetlenie situácie. Ona sa tiež zúčastňuje medzinárodnej spolupráce a spolupracuje so všetkými medzinárodnými inštitúciami pre boj proti zneužívaniu peňazí na humanitárnu pomoc a iné projekty. Takže a vo vzťahu k špecifickým eh, elementom prípadu, ak poslanec má nejaké eh, veci, ktoré súvisia s týmto prípadom a sú zásadného charakteru, a tak eh, ho vyzývam, aby to predložil komisii, ktorá bude postupovať ďalej v súlade so svojím mandátom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ja vám, pán komisár. A teraz pán Homtis. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. V Grécku panuje o tomto škandále taký pocit, ako sa to odrazilo aj v tlači, že je to najväčší štandard, najväčší škandál povinového Grécka a je to skutočne veľmi závažné. Ústavný súd v Nemecku tiež vyniesol druhý rozsudok, kde sa hovorí, že bývalý riaditeľ Siemensu a gréckej pobočke nemôže byť vydaný z Grécka do Nemecka. To je ten rozsudok. No a No a tak sa vníma teraz tento škandál. Sú tam štátni úradníci, ktorí boli podplatení na to, aby zadávali zákazky, a ktoré Siemens, Siemensu potom zaplatili špinavými peniazmi. Všetci vieme, že väčšina týchto prípadov, ktorých sa to týka, sú to e, prípady projektov, ktoré boli kofinancované. A teraz ste nám odpovedali znovu rovnako, takže vec je taká, že skutočne len tak tápame v tme hovoriť o tom, že máme dodať materiály a potom aj ďalej vyšetrovať. Ja chcem konkrétnu odpoveď, vážený pán komisár. Vy ste povinní chrániť peniaze daňových poplatníkov. Čo urobí komisia na to, aby takýchto ľudí postavila pred súd, ktorí porušili právo spoločenstva z ohľadne verejných, verejného obstarávania. Nech sa páči, pán komisár. No, ďakujem pekne. Čo sa týka môjho mojej zodpovednosti za mm, udelenie rozpočtového absolutória, tak e, čo skoro presne poviem, čo treba urobiť e, na to, aby sme zaistili náležité využívanie finančných prostriedkov. Je to veľmi veľká téma a ešte raz len môžem zopakovať, ak máte e, nejaké poznáte nejaké skutočnosti, kedy boli zneužité finančné prostriedky z projektov kofinancovania, tak budeme veľmi radi a myslím, že aj generálne riaditeľstvo Regio a iní partnery veľmi radi využiť tieto informácie a môžem vám zaručiť, že sa s nimi bude zaobchádzať veľmi vážne, ale čo sa týka vydania jednotlivca z jedného členského štátu do druhého, tak je to otázka a problém v rukách členských štátov a OLAF, generálne riaditeľstvo, v mojej kompetencii nemôže urobiť nič, čo by prispelo k riešeniu, vydaniu eh, tej žiadanej osoby. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k ďalšej otázke, ktorú položil pán Mitchell a týka sa to pašovania cigariet. Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci, za túto otázku a vďaka nej mám možnosť poukázať, upriamiť vašu pozornosť na túto veľkú tému, ktorá narúša rozpočet v členských štátoch a opäť je to oblasť, v ktorej je potrebná spolupráca medzi členskými štátmi a náša organizácia OLAF je veľmi aktívna v tomto smere a zohráva dôležitú úlohu v boji proti medzinárodnému pašovaniu cigariet. OLAV má aj veľmi jasnú stratégiu, teda musím spomenúť, že OLAF podporuje orgány činné v trestnom konaní v celej Európskej únii v takýchto prípadoch a organizuje a koordinuje celoeurópske operácie, napríklad operácie Diabolo v roku 2007, ktorá bola zameraná na pašovanie z Číny. Ďalej operácia Mudam v roku 2008, ktorá bola zameraná na zrastajúci problém pašovania cigariet poštou a projekty Diabolo 2 ktorý mal rovnaký cieľ ako prvý projekt Diabolo. Tento sa uskutočnil v septembri roku 2009, teda OLEF poskytuje informácie svojim partnerom o možných hrozbách a spolupracuje s členskými štátmi. Takže skutočne je to oblasť medzinárodnej spolupráce a OLAF eh, svojou činnosťou dokazuje, že táto spolupráca musí získať podporu. Musím však pripomenúť, že došlo k dvom významným udalostiam počas predchádzajúceho obdobia komisie, ktorých bol Olaf veľmi aktívny. Bola tu dohoda s firmou Philip Norris a tiež dohoda s japonskou firmou v decembri roku 2007, ktorej najväčšie tabakové firmy pripustili že mali isté nedostatky v, vo vnímaní voľného obchodu s cigaretami a že platili vysoké sumy vyplatili vysoké sumy do rozpočtu EÚ a spolupracujú veľmi úzko e, s nami v úsilí v boji proti pašovaniu cigaret. E, to je nepochybne aj v ich záujme. Teda toto boli obrovské pozitívne výsledky. A teraz e, táto otázka, ktorá súvisí s Japonskom. Túto dohodu podpísali všetky členské štáty už medzičasom. Teda naďalej sa snažíme spolupracovať v tejto problematickej oblasti, ale myslím si, že vďaka týmto dvom eh, veľkým dohodám sa zmenilo už eh, toto prostredie a už eh, predsa len môžeme zaznamenať istý pokrok. V prípade, ktorý spomenul pán poslanec, ktorý súvisel s, s otázkou, ktorá skončila na súde v tretej krajine a je predmetom medzinárodného vyšetrovania, ktorý, ktoré koordinuje orgán, ktorý je poverený na základe tejto dohody a došlo k tiež k právnym dôsledkom vyvodenia. Došlo tiež k vyvodeniu právnych dôsledkov z tejto činnosti to bol teda prvý príklad takejto medzinárodnej a celosvetovej spolupráce. Na takomto prípade mohol by som ešte uviesť aj ďalšie orgány, ktoré sa na ňom zúčastnili, napríklad eh, orgány Číny a ďalších krajín, ktoré majú záujem podporiť túto spoluprácu a bojovať proti pašovaniu cigariet. You, ďakujem, pán Mitchell. Pán predsedajúci, ďakujem, ďakujem aj pánovi komisárovi. Bez ohľadu na to, čo sa vykonalo v jednotlivých firmách, dôsledky na zdravie sú obrovské. Polovica všetkých pacientov, ktoré boli ošetrené, ktorí boli ošetrení v najväčších eh, nemocniciach v Írsku, ich problémy súviseli s fajčením. Cigarety, ktoré prispievajú k tomuto problému, neprispievajú nejako k riešeniu tohto problému. 9,5 miliardy eur, ak sa nemýlim, to je suma, ktorá predstavuje nezákonný obchod, e, nezákonný dovoz cigariet do Európskej únie. A 97% je neobjavených takýchto prípadov. Nie je náhodou na čase, aby komisia zaujala celostný prístup napríklad, aby zaviedla nejaké hliadky, ktoré budú sledovať e, tento problém a riešiť ho. Ďakujeme. Pán komisár. Nedávno som navštívil krajinu mimo EÚ, kde nie je zakázané fajčenie a skutočne som si všimol, aký obrovský je rozdiel v tejto veci v Európskej únii, kde nie je cítiť zápach cigariét vo, na verejných miestach. Myslím si, že toto je ten najvýznamnejší krok v boji proti zdravotným rizikám. Pokiaľ ide o pašovanie cigariet. Snažíme sa využívať všetky nástroje, ktoré máme právne k dispozícii. Agentúra zameraná na túto činnosť je obrovskou prioritou, ale to, aby sa nám podarilo zachytiť všetky cigarety, to je povinnosť hraničných hliadok v členských štátoch. Ja sám som navštívil prístav, kde majú k dispozícii veľmi vyvinutú technológiu na to, aby odhalili dovoz e, takýchto pašovaných cigariet. Je to však v rukách členských štátov. My môžeme iba dohliadať nad tým, mm, aby to vykonávali, môžeme im poskytovať informácie. Máme k dispozícii mnoho rôznych nástrojov a možností, ako môžeme pomáhať členským štátom a budeme sa zo všetkých sil snažiť im pomáhať, ale zachytiť e, konkrétny prípad na hranici, toto je už v rukách členských štátov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, pán Rubik. Ešte otázka? Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, pri pašovaní cigariét e, sa rozdeľujú prúdy na tri. Financie, tovar a dokumenty, ktoré sprevádzajú túto činnosť. E, dokázali by ste si predstaviť, že pre tie finančné toky, ktoré poznáme, ku ktorým dochádza, by sa zaviedol nejaký systém zdaňovania alebo poplatkov, akási daň z finančných transakcií alebo niečo podobné, tak aby aj tu nedokázal, nedochádzalo k záťaži, daňovej záťaži nášho rozpočtu, najmä v krajinách ako napríklad Švajčiarsko, by to bolo celkom zaujímavé iste sa nad tým zamyslieť. Áno, is... súhlasím, že je to dôležité pre daňové orgány táto otázka. V Európe máme dosť vysokú spotrebnú daň na tabakové výrobky. A z mojej skúsenosti e, z, v súvislosti s dohodou s firmou Philip Norris a s Japonskom, e, s firmou Japan Tobacco, ktorí sú najvýznamnejšími výrobcami tabakových výrobkov, a je dokázané, že aj oni spolupracujú. Neviem, ako je to so Švajčiarskom. Myslím si, že nemáme zatiaľ ešte žiadne náznaky o tom, že Švajčiarsko by sa chovalo nejak problematicky v tomto smere. Vo všeobecnosti všetky krajiny Európskej únie si uvedomujú, aké hrozby sú spojené s nezákonným obchodovaním cigaretami. Teda ak budeme mať nejaké konkrétne náznaky, celkom iste budeme kontaktovať švajčiarske orgány. Thank you, commissioner. Ďakujem pekne, pán komisár. Mali sme ešte ďalšiu otázku, ale pán Hans-Peter Mark tu nie je, takže musíme preskočiť túto otázku. Ešte raz vám ďakujem za váš čas a za kvalifikovanú odpoveď. A teraz poprosím pána Ševčoviča, aby zaujal svoje miesto. Vítejte, pane komisaři. Vítajte, pán komisár. Niekoľko otázok. Prvá od pani I. Kučet. Ide o vzdelávanie v rámci novej európskej politickej stratégie. Dámy a páni, Ďakujem za túto otázku, pretože naozaj je relevantná v súčasnosti a chcem iba zdôrazniť, že pod záštitou Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť komisia už dlhšie sa snaží zmodernizovať vyššie vzdelávanie v Európe a tento program sa zameriava na tri špecifické e, oblasti, financovanie, e, správa a osnovy. Pokiaľ ide o osnovy, to spada do bolonského procesu, ktorý chce vytvoriť eh, takýto spoločný európsky priestor vzdelávania do roku 2020. Pokiaľ viete, eh, bolonský proces nie je iniciatívou komisie, ale medzivládnou eh, iniciatívu 46 krajín, ale komisia e, uznáva veľký význam a plne ho podporuje, pretože je to relevantné pre vlastnú európsku, pre vlastný európsky program v oblasti vyššieho vzdelávania. Chcem vypichnúť niekoľko súvisiacich iniciatív z minulého roka. Uvedol by som napríklad posilňovanie vzdelava, e, vedomostného e, trojuholníka, tým, že podporujeme vzdelávanie, inovácie a výskum, taktiež podpora vzdelávania odbornej prípravy v Európe, napríklad prostredníctvom zavádzania Európskeho rámca pre kvalifikácie, e, celoživotné vzdelávanie, systém kreditov, otázka diplomov, ale aj kredity v oblasti odbornej e, prípravy. Cieľom je taktiež dosiahnuť to, aby vyššie vzdelávanie bolo transparentnejšie a kompatibilnejšie a teda, že e, klasifikácia inštitúcií z vyššieho vzdelávania bola možná. Komisia taktiež uznáva, že je e, to významné pre súčasný a budúci trh práce prináša to so sebou aj výzvy hlavne pre mladú generáciu a preto sme vypracovali iniciatívu Nové zručnosti pre nové pracovné miesta a e, vypracovali sme aj e, vytvorili sme aj e, biznis fórum pre univerzity a to je naozaj dôležité pre výmenu skúseností medzi univerzitami a podnikmi. Čo sa týka európskych európskeho priestoru vzdelávania je tu konsenzus jednotlivých krajín, ktoré sú zapojené, že veľa bolo dosiahnuté a teda hlavne od roku 1990. Projekt neskončí v roku 2010, ale bude pokračovať minimálne do roku 2020. Z hľadiska komisie bolonský proces by mal v budúcnosti sa zamerať na ďalšiu podporu mobility vo vyššom vzdelávaní, podporiť sociálny rozmer tým, že zabezpečený rovnaký prístup k vzdelávaniu a taktiež mať globálny e, pohľad, teda e, spolupráca medzi Európou a krajinami e, vo zvyšku sveta. Ďakujem pekne. Pán komisár, pani Padia. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán komisár. Dnes po druhýkrát mám príležitosť vám položiť otázku a vy na ne môžete odpovedať. Ďakujem za vaše slova a samozrejme súhlasím s tým a s tým vyhodnotením, tak ako prebieha bolonský proces, ale moja otázka išla skôr smerom do budúcnosti, do blízkej aj nie tak blízkej budúcnosti, pretože ekonomická kríza, ktorú teraz zažívame, nás vedie k tomu, že viaceré sektory, aj také zrelé sektory, Ehm, sú také, ktoré nebudú vytvárať nové pracovné miesta. My chceme hovoriť o nových pracovných miestach a o novej ekonomike, ktorú voláme zelená alebo inak. A otázka je, ako sa táto nová situácia, ktorú teraz ehm, existuje táto nová ekonomika, ktorú chceme spustiť, ako sa to prejaví v študijných plánoch na univerzitách, ako v odbornom vzdelávaní a práve teraz, keď vy veľmi dobre viete, začíname spúšťať kodanský proces pre odborné vzdelávanie, takže by som rada poznala trošku podrobnejšie váš názor k tejto veci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pán komisár. Myslím, že ste opäť poukázali na významný problém. Hovorili sme o tom do obeda. Teraz eh, je 78, euro, 78 miliónov Európanov, ktoré majú nízke alebo nedostatočné kvalifikácie a eh, je tu rok 2020. Je jasné, že nebudeme mať eh, rovnaký počet vytvorených pracovných miest pre takéto nižšie kvalifikácie. Takže je dôležité pripraviť sa na túto dobu, teda zlepšiť, zmodernizovať naše vzdelávacie systémy a musíme napredovať v analýze a vo výskume toho, čo by mohli byť nové zručnosti, aké nové pracovné miesta. Musíme pripraviť mladú generáciu, ale aj tú staršiu a preto by sme chceli pokračovať v prebiehajúcom výskume v rámci strategického rámca vzdelávanie, odborná príprava pre rok 2020, taktiež politika spolupráce a vzájomné e, učenie sa. To je iba jeden rámec, e, v ktorom by sme chceli pokračovať a spolupracovať s inštitúciami vzdelávania aj s podnikmi a hovoriť o budúcich požiadavkách čo, pre čo najširšiu škálu a zmes e, kvalifikácií, zručností, ktoré by naši občania potrebovali do roku 2020. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Mičel má otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať komisárovi za odpovede. Je jasné, že vzdelávanie je v rukách národných krajín, ale myslím, že komisia by mohla pomôcť koordináciou a ukončiť to, čo je akýsi apartheid vo vzdelávacích systémoch. V celých odvetviach e, našich komunít osoby nemajú prístup k vzdelávaniu. Napríklad Dublin. Tam je 5 oblastí, kde je 70 percent obyvateľstva, ktorí nemajú prístup k vzdelávania, vzdelávaniu, vyššiemu vzdelávaniu. A predpokladám, že to sa netýka iba Írska, že dalo by sa ukončiť tento apartheid a otvoriť takéto vyššie vzdelávanie pre všetkých? You, uh, you, you started your question. Jasne ste povedali, že je tu rozdiel na pracovnom trhu aj rozdiel v zručnostiach. Je jasné, že komisia ešte môže vyvinúť väčšie úsilie na to, aby čo najväčší počet občanov mal e, vyššie vzdelanie a musíme zlepšiť prístup k vysokovalitnému vzdelávaniu na treťom stupni vyššieho vzdelávania aby európske hospodárstvo bolo naďalej veľmi silne konkurencieschopné a aby sme zachovali ten vysoký štandard, ktorý máme v Európe. A pre komisiu a členské krajiny myslím, že je jasne, že je potrebná spolupráca, aby podmienky pre študentov v takých e, ťažších e, sociálnych vrstvách, aby mali e, ľahší prístup k univerzitám. Ďakujem pekne pani Tikau teraz. Thank you, Mr. Uh, president. Uh, thank, uh... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Veľké percento európskej mládeže prečasne odchádza zo škôl. Možno, že teda Európska únia sa nebude môcť um, rozvíjať um, udržateľne, ak nebude investovať do uh, výskumu a vzdelávania. V súčasnosti uh, len 5 členských štátov viac ako 5 svojho HDP investuje do výskumu a inovácií kvôli finančnej a hospodárskej kríze. Uh, rozpočty členských štátov, ako aj spoločenstva sa znižuje, takže rozpočet na vzdelávanie a výskum sa v nasledujúcich rokoch zníži ešte viac na to, aby Európska únia dokázala eh, zabezpečovať tú najmodernejšiu technológiu, musíme podporovať vzdelávanie, inovácie a výskum. Aké opatrenia príjme Európska komisia, aby zaistila eh, minimálne investície do eh, výskumu a vzdelávania. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán komisár, ďakujem veľmi pekne. Máte absolútnu pravdu, že percento E, predčasných ukončení, predčasných ukončení školskej dochádzky je veľmi vysoké. Chceli by sme dosiahnuť do roku 2010 tú 10% hranicu, no a je jasné, že toto sa nedosiahne. V súčasnosti je tá miera 15%, no a máte absolútnu právu, že to nereflektuje veľmi dobre kvalitu a potrebu kvalitných vzdelávacích systémov v Európe. Rovnako máte pravdu, že za súčasných podmienok, kedy národné vlády sa stretávajú s rôznymi problémami týkajúcich sa verejných financií, financovania balíčkov ekonomických impulzov a často hľadajú hospodárske stratégie na to, aby udržali eh, stabilné verejné financie, tak sa veľmi veľa hovorí o rozpočte aké by mali byť priority, kam by sme mali klásť dôraz. No a ja si myslím, že ste si už všimli, že komisia neustále zdôrazňuje potrebu zachovania adekvátnej miery financovania, výskumu, inovácií, vzdelávacieho sektora, pretože sme presvedčení, že takto zabezpečíme našu konkurencieschopnosť, takto sa lepšie pripravíme, tak to lepšie pripravíme našich budúcich eh, výskumníkov, vedeckých pracovníkov eh, v tých konkurenčných prostrediach. Takže určite ešte začujete výzvy komisie na to, aby sa udržali financie eh, do vzdelávania vzdelávacích aktivít, výskumu a inovácií na čo najvyššej úrovni aj e, v čase týchto veľkých e, hospodárskych problémov. Ďakujem pekne. A teraz druhá otázka pre vás, vážený pán komisár. Autorkou je tiež pani Tikau a predmetom otázky je opatrenia na zabezpečenie prístupu mladých ľudí ku kvalitnému vzdelávaniu a na pracovný trh. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážené poslanci, poslankyne, poslanci, myslím, že v predchádzajúcej odpovedi som už um, uviedol niektoré z tých argumentov, ktoré pratia, preto to je to jasné, že je to veľmi dôležitá oblasť a preto sa budem snažiť zdôrazniť niektoré ďalšie informácie, ktoré sú odpovede na túto otázku. Ako viete, v súlade s článkom 149 a 150 zmluvy o Európskom spoločenstve zodpovednosť za obsah, organizáciu vzdelávania je na členských štátoch a oni rozhodujú o obsahu vzdelávacích programov na všetkých úrovniach. No a komisia e, uznáva význam, e, význam tejto otázky a vyzývať členské štáty, aby implementovali eh, príslušné opatrenia otvorenou metodou koordinácie. Odporúčanie z roku 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie definuje eh, kľúčové schopnosti, ktoré by mali mať mladí ľudia eh, počas mali dostať počas tých základných stupňov na to, aby sa pripravili na život dospelého človeka a aby sa pripravili na budúci pracovný život a na život na pracovisku. No ja si myslím, že by sme sa mali na to pozerať tiež z tejto perspektívy už eh, som hovoril o strategickom rámci pre eh, európsku spoluprácu, eh, pre vzdelávanie a školenie. No a medzi prioritnými oblastiami prvého cyklu tohto programu komisia sa zameriava na rozvoj v členských štátoch na zlepšovania základných schopností čítanie, matematika, prírodné vedy a intenzifikáciu práce preto, aby sme znížili mieru predčasného ukročenia e, školskej dochádzky. Kodanský proces a e, v rámci neho e, európske štáty čoraz viac spolupracujú a prepájajú odbornú prípravu, odborné vzdelávanie a pracovný trh na to, aby mládež mala lepší prístup na pracovný trh. Tak atraktivita, ako aj kvalita odborného vzdelávania je hlavnou prioritou a podporuje eh, princíp celoživotného vzdelávania a súvisiacich politík tak, aby európsky zamestnanci boli flexibilní a dokázali sa prispôsobovať, prispôsobovať zmenám na pracovnom trhu. Ale my som chcel zdôrazniť niektoré ďalšie programy. Leonardo da Vinci eh, je tiež veľmi efektívnym eh, nástrojom na to, aby mládež mala prístup na pracovný trh a to sa týka hlavne učňov a iných eh, iných eh, mladých účastníkov trhu práce. A ako viete, vďaka tomuto programu eh, môžu časť svojho, časť svojho vzdelávacieho procesu stráviť v zahraničí. No a to je veľmi dôležité, pretože tým sa zlepšujú schopnosti mládeže pre zamestnancov, zlepšujú sa ich jazykové schopnosti a medzikulturálne schopnosti. Rovnako myslím, že musím spomenúť program Erasmus, aj keď trochu z iného hľadiska, pretože doteraz sme hovorili hlavne o študentských výmenách v rámci univerzit. Ale od roku 2007 program Erasmus tiež podporuje prax študentov v podnikoch. No a myslím, že od začiatku tohto programu bol veľmi úspešný, pretože len v rámci prvého roka existencie 20 tisíc študentov um, vykonávalo stáž alebo pracovnú, pracovnú prax v zahraničí. Zúčastňovala na, sa na tom um, tiež 15 podnikov. No a tým sa lepšie podporila spolupráca medzi akademickou obcou a podnikateľskou sférou. No a hovorili sme už o pozitívnych dopadoch bolonského procesu na mobilitu študentov a spoluprácu medzi univerzitami a inštitúciami vyššieho vzdelávania. No a preto nebudem opakovať to, čo už som povedal pred niekoľkými minutami. Na záver by som chcel povedať, že komisia uznáva e, tie problémy, ktorými čelia mladí ľudia pri vstupe na trh práce. No a Rovnako rámec Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť v rámci nej tak rada ako aj komisia sa osobitne zameriavali na zlepšenie zamestnanosti mladých ľudí. Členské štáty sa zaviazali prijatím Európskeho paktu plemárie v roku 2005 eh, venovať vyššiu pozornosť integrácii mladých ľudí v rámci vzdelávania a zamestnania, ako aj v rámci celej spoločnosti. Avšak ten počiatočný pokrok sa potom spomalil no a znížil kvôli súčasnej ekonomickej a hospodárskej kríze. Pravdou je, že mladí ľudia sú veľmi tvrdo zasiahnutí, pretože ako prví väčšinou e, v súčasných podmienách prichádzajú o prácu. Vo svojom oznamení komisia vo svojom oznámení z júna 2009 komisia vyzvala členské štáty a sociálnych partnerov, aby zaistili, že mladí ľudia aj napriek zložitej situácii budú mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, školeniam a, a možnostiam praktického uplatnenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Tikau. Nejaké, chcete nejaké objasnenie? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, za odpoveď. Nuž, kvôli ekonomickej kríze mládež musí čeliť hrozbe, že budú mať problémy pri hľadaní práce a že budú nútení byť dlhodobo nezamestnanými. Komisia by sa mala postarať, aby mládež dostala možnosť zapájať sa do vzdelávacích procesov alebo školení a aby neboli znevýhodnení tou skutočnosťou, že je tu požiadavka minimálnej skúsenosti 5, 5 až 10 rokov. Aké sú názory komisie v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Thank you. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, máte úplnú pravdu. E, za týchto okolností komisia a členské štáty musia byť veľmi kreatívni, aby sa snažili zlepšiť podmienky pre mladých ľudí, aby buď zachovali svoje pracovné miesta, alebo keď o ne prišli, aby zmenili svoju kvalifikáciu a lepšie sa pripravili na ďalšiu príležitosť, na ďalšiu možnú prácu. Komisia veľmi úzko spolupracuje s členskými štátmi a s ich odborníkmi Sústreďujú sa na tri oblasti predovšetkým. Ako využiť toto obdobie na to, aby sme zabezpečili, že dosiahnu dostatočné schopnosti a vedomosti títo mladí ľudia, ako by sme mohli sprístupniť kvalitné vzdelávanie, ako by sme mohli zabezpečiť kvalitu vzdelávania na školách. Myslím si, že toto sú také tie základné predpoklady na prípravu mladých ľudí na to, aby prekonali toto neľahké obdobie a aby sme ich mohli lepšie pripraviť na ďalšie pracovné možnosti, ktoré dúfajme, že vzniknú hneď ako kríza ustúpi. Ďakujeme. Teraz prejdeme k otázke číslo 30. Týka sa dobrovoľníckej činnosti v športe. Tuto otázku predložil pán Aylward. Pán komisár, nech sa páči. Uh, for... Ďakujeme za túto otázku, pretože dobrovoľnícka práca a aktivity v treťom sektore sú dôležitou súčasťou politiky Európskej únie a vzhľadom na prínosy v oblasti eh, včlenenia demokracie spoločnosti, rovnosti prožitosti nám prinášajú obrovské hospodárske hodnoty. Dobrovoľnícka činnosť v Európe eh, prináša obrovské možnosti a je potrebné ju rešpektovať. Prečo by mala táto dobrovoľnícka činnosť eh, sa objavovať v mnohých oblastiach? Sú tu isté štruktúrálne špecifika, ktoré sa týkajú športu. Dobrovoľnícka činnosť v športe je základom organizácií, administratívy a implementácie športových činností v nových členských štátoch a zohráva dôležitú úlohu v podpore celej štruktúry športu. Význam tejto činnosti v športe opakovane uznávame na politické úrovni v EÚ. V roku 2007 sme pracovali Bielú knihu o športe a v nej komisia veľmi jasne uznáva význam dobrovoľníckej činnosti ako jedného zo základných prvkov spoločného prístupu k športu táto biela kniha vo svojom akčnom pláne, preto si dala za cieľ podporovať dobrovoľnickú činnosť v porte a v neziskových e, organizáciách konkrétnymi krokmi, a síce štúdia o dobrovoľníckej činnosti a tiež e, vymienenie najlepších postupov. Okrem toho sme zriadili aj Európsku neziskovú organizáciu pre tento účel. Projekty na podporu dobrovoľníckej činnosti sú financované a využívajú sa v jednotlivých akčných programoch. Štúdia, ktorá bola vypracovaná na jar roku 2009, popisuje dobrovoľníckú činnosť vo všetkých členských štátoch a poskytuje hlbšiu analýzu um, možnosti a príležitosti, ale aj víziev a po nej bude nasledovať odporúčanie členským štátom EÚ a občianskej spoločnosti a organizáciám, ktoré pôsobia v oblasti športu. Výsledky očakávame ešte pred koncom roka 2009, takže už e, o niekoľko týždňov ich očakávame. Domnievame sa, že táto štúdia by mala prispieť e, k zlepšeniu porozumenia e, tejto práce aj významu na spoločenskej úrovni, ale aj na hospodárskej úrovni ako základ na reakciu politickej požiadavky podporovať dobrovoľnú činnosť v športe v celom kontexte EÚ ako sa to uvádza v návrhu komisie, ktorý je ešte stále predmetom legislatívneho konania. Komisia tiež chce podporovať dobrovoľnícku činnosť v športe v súlade s rámcom Európskeho roka dobrovoľníckej práce v roku 2011. Za predpokladu vstúpenia do platnosti Lisabonskej zmluvy implementácia nových e, ustanovení o športe by sa mali odvolávať na podporu športových štruktúr na dobrovoľníckej báze v celej EÚ. V tom prípade komisia zorganizuje pripomienkové konanie so všetkými zúčastnenými partnermi na to, aby pracovali politiku, ktorá bude zodpovedať potrebnej pridanej hodnote na Európskej únii. Ďakujem. Thank you. Mr. Elward has a... Pán Elward má nejakú doplnkovú otázku. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem aj pánovi komisárovi a najmä za to, že spomenul Bielu knihu o športe. Ja som na nej pracovala. Rád by som sa však vyjadril k obezite, ktorá je jedným z najzávažnejších problémov v tejto chvíli v Európskej únii. Odhaduje sa, že 22 miliónov e, obezných detí je v Európskej únii a z nich 5,1 milióna sú skutočne obezní. Je to veľmi znepokojujúce. Obezita detí veľmi úzko súvisí aj s obezitou dospelých a preto najlepším časom, kedy sa to má riešiť, je práve útlivek, ako chce komisia prepojiť dobrovoľníckú činnosť v športe a celkový koncept športu s bojom proti obezite u detí v celej Európskej únii a v členských štátoch. A sú nejaké možnosti, že by sa spustil nejaký vzdelávací program na úrovni vášho oddelenia v komisii, ktorý by pokrýval toto úsilie v celej Európskej únii? Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. Ďakujem. A ďakujem aj za to, že spomínate túto dôležitú tému, ktorá súvisí aj s nasledujúcou otázkou. Obezita u detí a u dospelých neskôr je celkom iste jedným z najnaliehavejších problémov, ktorým čelíme teraz v Európskej únii. Neskôr ešte budem hovoriť o štúdiách, ktoré sa už vypracovali a sú vyhodnotené a ktoré sa týkajú tejto témy. Je zjavné, že je to dvojitá cesta. Na jednej strane sa musíme usilovne snažiť v oblasti zlepšovania športovej činnosti na školách, v podpore dospelých športovej činnosti. Na druhej strane však musíme byť opatrní v oblasti výživy a odporúčania v oblasti výživy. Ako nepochybne viete, v súvislosti s nedávnymi štúdiami e, jasne z nich vyplýva, že v 50. rokoch sme mali zjavne vyšší príjem kalórií ale nemali sme problém s obesitou. Teda odpoveď je jasná. Vtedy ľudia sa jednoducho viac hýbali, viac cvičili a to je jedným e, zo záverov, K ktorému sme dospeli, teda, že boj s obezidou môžeme vyhrať iba tým, že zavedieme odporúčania, ktoré sa budú týkať konkrétnej športovej činnosti. Myslím si, že v tejto oblasti ako viete, Európska únia ešte stále čaká na e, skutočné kompetencie v oblasti športu. Čakáme na uzavretie ratifikačného procesu Lisabonskej zmluvy a potom komisia e, spustí rozsiahle pripomienkové konanie s členskými štátmi, v ktorom sa bude snažiť pripraviť túto širokú iniciatívu. Celkom iste to bude aj jedna z tém, na ktorú sa budeme sústreďovať. Budeme sa snažiť prísť na to, ako môžeme pozitívne zlepšiť situáciu u detí a zvýšiť počet hodín telesnej výchovy na školách. Myslím si, že to nebude ťažké zaviesť takéto opatrenie a celkom iste prinesie aj ovocie. Ďakujem. Thank you, Madam Hark. Ďakujem, pani Harkin. Ďakujem pekne, pán komisár. Vy ste povedali, že dobrovoľná práca prináša hospodárskú, ale aj sociálnu hodnotu. A vzhľadom na to, že ste hovorili o roku 2011, Európsky rok dobrovoľníctva, sa pýtam, prečo komisia navrhla iba 6 miliónov pre tento rok 2010 dostal 18 miliónov, takže dobrovoľníctvo je zadarmo, ale nemyslím si, že je to dobrý dôvod na to, aby komisia neinvestovala do 120 tisíc dobrovoľníkov v celej EÚ. Takže prosím, povedzte mi niečo k týmto finančným prostriedkom, pretože si naozaj myslím, že to nie je dosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Konzultoval som môjho e, vedúceho kabinetu, aby som vám dal čo najpresnejšiu odpoveď. Čo sa týka mojich informácií, pre celý rok 2011 bolo 8 miliónov eur vyhradených a myslím si, že s dobrým plánovaním, s ktorým dúfam začneme čoskoro, keď padne rozhodnutie, tak e, s týmto obnosom sa nám podarí zdôrazniť význam dobrovoľníctva, e, poukázať na výhody pre sociálny život a taktiež aké úspory to predstavuje pri organizácii spoločenských a kultúrnych, ale aj ďalších činnostiach. A dúfam, že s takýmto obnosom sa nám naozaj podarí dosiahnutie ciele, ktoré ste aj vyspomenuli vo vašej otázke. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka sa taktiež týka športu. Pýtal sa Brian Crowley a tentokrát pôjde o otázku o bielej knihe o športe. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že sa to ešte stále viac menej týka tej predchádzajúcej odpovede, ktorú som poskytol, ako môžeme skombinovať e, lepšie stravovacie návyky, e, zdravší životný štýl a ako e, doniesť pridanú hodnotu do národných politík. V Bielej knihe je stratégia pre stravovacie návyky vo vzťahu s nadvahom a obezitou a to e, zdôrazňuje dôležitosť proaktívnych e, krokov na boj proti klesajúcej fyzickej činnosti. A je to teda obsiahnuté aj v Bielej knihe o športe, ale aj tej druhej Bielej knihe, ktoré sa navzájom posilňujú Komisia vytvorila vysokú skupinu na vysokej úrovni pre e, fyzickú činnosť a tam sa môžu vymieňať názory, postupy a hovoriť o vládnych politikách v tejto oblasti. Táto skupina sa stretáva minimálne trikrát za rok. Prostredníctvom verejných e, zdravotníckých programov podporujeme inicia- iniciatívy na vytvorenie sietí E, určených mladým. Späť k Bielej knihe o stravovaní, o výžive. Tu chcem zdôrazniť, že táto kniha zdôrazňuje hlavne súkromný sektor, ale aj mimovládky tu zohrávajú dôležitú úlohu, pretože iba tak sa naozaj podarí znížiť úroveň obezity. Európska platform pre stravovanie, zdravie a fyzickú činnosť naďalej pokračuje vo svojej činnosti, sú tu záväzky aktérov a je tu snaha zvrátiť túto tendenciu. V oblasti športu Biela kniha je naďalej najdôležitejším referenčným bodom a plánujú sa viaceré činnosti v oblasti športu a zdravia a je to známe pod pojmom E, činnosti, ktoré podporujú zdravie. A taktiež sa mm, hovorí, že by mali byť lepšie financované projekty, hlavne v rámci 7. rámcového e, projektu programu pre výskum, ale aj e, programy pre občianov, a celoživotné vzdelávanie. Usmernenia z roku 2008 taktiež môžu byť vnímané ako príspevok k lepšiemu informovaniu občanov v tejto oblasti a teda potreba zachovať dobrú rovnováhu medzi stravou a fyzickou činnosťou. Komisia teraz implementuje prípravné akcie v oblasti športu so snahou pripraviť budúce akcie EU v súlade s rozpočtovými rozhodnutiami prijatými parlamentom. A prípravná akcia číslo 9 už povedala, že je potrebné eh, poskytnúť 64 v oblasti HEPA. Mr. Crowley. Ďakujem, pán Crowley. Ďakujem. Chcem sa poďakovať aj pánovi komisárovi za odpoveď. Netýkalo sa to predchádzajúcej otázky, ja som sa na to pozerala z iného uhla. Vy ste e, hovorili o stravovaní a e, zdraví. Ale čo sa týka falošných reklám, a keď sa šport spája s niektorými e, výrobkami a stravovými strav, e, dodatkami, Niekedy sa používajú rastové eh, hormóny v niektorých nápojoch a tam sa tvrdí, že vám poskytujú dodatočnú energiu, ale v podstate spôsobujú veľké zdravotné problémy. A tvrdí sa, že špičkoví športovci používajú takéto nápoje, ale treba jasne povedať, že tým, že sa napiete, nebudete lepším športovcom alebo najlepším na svete. Ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že váš uhol pohľadu je správny, pretože naozaj keď idete do fitness centra, tak tam vidíte tie regále plné e, stravovacích doplnkov, nápojov a tak ďalej. Máte pravdu, je to naozaj veľký obchod. A naozaj máte pravdu. Mali by sme byť veľmi ostražití a musíme sa naozaj zamyslieť nad e, tým, ako sa k tomuto postaviť a ako nájsť rovnováhu medzi mm, športovými príležitosťami, výrobkami a poskytovaním správnych informácií o, o výrobkoch, ktoré budú používať. A asi by bolo dobré mať informačnú kampaň o negatívnych dopadoch takýchto výrobkov. A taktiež ide o úroveň ochrany spotrebiteľov tieto výrobky musia byť jasne opísané, označené, aby boli známe aj tie neblahé dopady spotreby takýchto výrobkov pre športovcov. Takže máte naozaj pravdu, keď eh, hovoríte, že sa musíme zamyslieť nad tým, ako sa vyhnúť eh, negatívnym dopadom, eh, pretože naozaj niekedy takéto výrobky sú škodlivé pre zdravie. Ďakujem pekne. A teraz ešte posledná otázka pre vás, pán komisár. Pýta sa pán Kačin a týka sa to ťažkosti slovinského divadla v Terste. Uh, uh, ďakujem pekne, pán predseda. A rovnako ťa, ťa ďakujem uh, poslancom, a autorovi za túto otázku je jasné, že sa snaží um, preskúmať všetky cesty, ako pomôcť alebo zlepšiť theater. Uh. ako pomôcť tomuto divadlu. Na úvod musím povedať, že by som chcel zdôrazniť, že aktivity spoločenstva v tejto oblasti sú založené na článku 155, kde sa hovorí, že aktivity spoločenstva majú no, podporovať eh, spoluprácu medzi členskými štátmi. Ale rozhodnutie o alokácii národných eh, finančných prostriedkov eh, je v kompetencii členských štátov a inštitúcie spoločenstva takéto voľby nemôžu ovplyvňovať. Ale aj napriek tomu medzikultúrny dialog a podpora kultúrnej diverzity sú kľúčovými cieľmi Európskej kultúrnej agendy a transnárodných projektov, v tejto oblasti a pod, preto môžu mať nárok na podporu spoločenstva a okrem toho ešte osobitne sa venuje podpore tvorivosti, mobilite umelcov, prístupu k umeniu, rozširovanie umenia, medzikultúrnemu dialogu a vedomostiam o histórii a kultúrnom dedictve len produkty s európskou, európskym rozmerom môžu podporovať 3, v prípade viacečných projektov 6. E, krajín sa musí zúčastňovať. Operačné granty na, pre jednotlivé kultúrne inštitúcie sú možné len, ak tie aktivity sa vykonávajú na európskej úrovni v minimálne 7 krajinách, ktoré sa zúčastňujú kulturálneho programu. Rovnako by sme mali povedať, že komisia rozvinula stratégiu na podporu multilingvizmu v Európskej únii, čo sa týka oficiálnej regionálnych uh, migrantských jazykov. Oznámenie zo septembra 2008 potvrdzuje, že komisia podporuje všetky jazyky spoločenstva vrátanie jazykov, ktoré používajú menšiny. Implementované stratégie, stratégia sa implementovala v úzkej spolupráci s členskými štátmi, ktoré sú ale rozhodujúce e, o svojej jazykovej politike. Podpora e, vzdelávania jazykovej prípravy e, je jednom z hlavných cieľov projektov celoživotného vzdelávania a podľa tohto programu Európska únia podporuje projekty a siete na podporu všetkých jazykov a EU vrátane jazykov menšín. Okrem toho e, treba zdôrazniť, že ochrana príslušníkov menšín je jedným z hlavných princípov, na ktorých je Európska únia založená. No a preto komisia je presvedčená, že členské štáty musia použiť všetky dostupné prostriedky, aby sa zaručili práva osôb, vrátanie príslušníkov menšín a treba jednať proaktívne proti akýmkoľvek forma diskriminácie. Európska komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok a podporu základných práv a nediskriminácií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán e, Kačín, chceli by ste niečo objasniť? Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Libor Rovček, vážený pán komisár. Ďakujem za vašu odpoveď. Nože, v podstate zodpovedala moju otázku, avšak nie je to základný problém, je to veľmi konkrétny problém. Komisia si myslí, že to spadá do jurisdikcie členských štátov, ale tento Európsky parlament je presvedčený o tom, že niektoré veci v Taliansku nefungujú správne, no a preto chceme tu hlasovať o uznesení, ktorá by mohlo ovplyvniť situáciu v Taliansku. Komisia my si myslí, že nemá jurisdikciu na to, ale my si myslíme, že komisia by sa mala toto otázkou zaoberať. Otázka menší nie je len otázkou práv občanov, je to tiež otázka povinností. A je povinnosťou štátu chrániť menšiny. Ja som veľmi rád, že ste hovorili o diskriminácii. A bojí proti diskriminácii, avšak žiadna menšina nedokáže prežiť, ak nedostane, ak nie je pozitívne diskriminovaná. Menšiny potrebujú viac politickej, morálnej a finančnej podpory, ak majú prežiť. Je to o pozitívnej diskriminácii. A v tomto prípade, vážený pán komisár, je to inštitúcia, ktorá bola založená horemenovaným štátom a už via, funguje viac ako 50 rokov, ale rovnaký príbeh, rovnaká vec sa opakuje každý rok. Koncom roka nemajú a nedostanú finančné prostriedky a to je tlak, to je forma politického tlaku, ako vy ste viete, tak všetci potrebujeme nejaké veci na prežitie, potrebujeme konkrétne finančné opatrenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kačín, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne. Ja chápem vaše obavy, ale my na komisii musíme pracovať podľa veľmi jasných pravidel, ktoré sa uplatňujú predovšetkým na pridelovanie finančných prostriedkov a finančné náhrady. A preto v mojej odpovedi som vám chcel poskytnúť pohľad ako, a možnosti, ako my z európskeho, na európskej úrovni môžeme pomôcť slovenskému divadlu. Jediná, jediný spôsob, ako, financia, ako komisia môže finančne, poskytnúť finančnú pomoc, je, ak by administratíva a správa divadla zriadila spoluprácu so susedmi, v susedných štátoch a um, aktívne sa zapájala do aktívnych programov súčasných, v rámci súčasných podmienok. A myslím, že to by bolo dosiahnutelné a možné. A myslím, že by to bolo rovnako v prospech nielen toho divadla, ale aj iných partnerov, s ktorými by Slovensk, Slovenské divadlo v budúcnosti spolupracovalo, pretože len e, v týchto podmienkach komisia môže e, pozitívne vnímať financovanie týchto krokov s jasne opísanými prvkami európskych eh, hodnôt eh, spolupráce v tomto ohľade. A ako viete, nemáme nejakú osobitnú rozpočtovú položku eh, pre tieto projekty, nemôžeme ich financovať a ja plne chápem rozprávu o tejto otázke. Je to veľmi búrlivé niekedy, pretože sa to týka národa, národných otázok, jazykov a preto si myslím, že Európsky parlament je tým veľmi dobrým miestom na diskusiu o týchto otázkach. Tak ako ste zdôraznili vo svojej dotatočnej otázke. Ďakujem pekne. Thank you, Ďakujem pekne, pán komisár. Vážení kolegyne, kolegovia, čas na otázky nám vypršal. Ďakujem vám veľmi pekne, vážený pán komisár, za vašu účasť a môžem len povedať, že sa tešíme na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. v zmysle programu schôdze